El señor presidente. Pán predsedajúci. Bueno, queridas drahí kolegovia, drahí, drahí kolegovia, drahé kolegyne. E, s prekvapením konštatujem, že je tu veľmi e, malá prítomnosť poslancov. E, je to akási paralelná situácia E, nočnej plenárky, i keď teraz tu máme e, otázky adresované rade. To je e, terajší bod programu, no a my rovno prejdeme k otázkam, pretože máme veľmi málo času. Samozrejme, vítame pána Šastela, ktorý v mene rady a belgického predsedníctva bude na ne odpovedať. Prvú otázku položil pán kolega Bernd Posselt o identite v oblasti vonkajšej politiky a politiky obrany. A teraz dávam slovo pánovi Poseltovi. No, pardon, pardon, opravuje sa pán predsedajúci a dáva slovo pánovi Šastelovi, aby odpovedal na písomnú otázku pána Poselta. Ďakujem, vážený pán predseda. Som veľmi rád, že sa môžem vyjadriť v mene rady e, za takéhoto hojného publika. Európska bezpečnostná a obranná politika, spoločná bezpečnostná obranná politika. E, želáte si položiť vašu otázku? Nie, nie, nie. E, postup je úplne jasný. Pán Šastel odpoveda na vašu písomnú otázku a potom vy budete môcť e, položiť doplňujúcu otázku. Takže pán Šastel, nech sa páči, e, vy môžete pokračovať v odpovedi. Ďakujem, pán predsedajúci. Ako som povedal, spoločná európska e, bezpečnostná politika zaznamenala významný vývoj a je to najdynamickejšia časť európskej integrácie za 10 rokov od vzniku európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, ktorá bola súčasťou zahraničnej politiky. Dnes Európska únia je uznávaným medzinárodným aktérom. Mnoho misií vo svete sú toho napokon dôkazom z iniciatívy Rady a E, Európska únia má 24 svojich misií vojenských, civilných alebo civilno-vojenských v celom svete a takto je únia prítomná v Afganistane, na Strednom východe, Gruzínsku, Iraku, e, Somálsku a Západnom Balkáne. Nie, je nepochybné, že tieto misie e, prispievajú k zviditeľneniu sa EÚ v tejto oblasti. Všeobecný rámec týchto misií je ošetrený v Lisabonskej zmluve v rámci e, kapitoly o bezpečnostnej a e, obranej politike, spoločnej bezpečnostnej a obranej politike. A pán Poselt, chcem povedať, že Eurokor nie je súčasťou tejto politiky, je to operatívna Zložka zrodila sa v roku 1992 na základe myšlienky e, kancelára Kola a prezidenta Mitterána. Tie sa Eurokorp sú v Bosne, Afganistane a v ďalších krajinách a zabezpečujú interoperabilitu e, zúčastnených ozbrojených síl. A samozrejme, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko a Španielsko sú členom a Eurokorp je otvorený všetkým členským štátom, štátom tak NATO ako EÚ. Belgické predsedníctvo vyvíja úsilie pri aplikácii Lisabonskej zmluvy a v rámci toho vítame dohodu medzi parlamentom a e, radou o Európskej e, vonkajšej službe, lebo to sa týka aj spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky. Môžem vás ubezpečiť, že belgické Predsedníctvo bude pokračovať v úsilí, aby dospelo e, k dohode ohľadne dvoch nariadení, ktoré sa priamo tejto oblasti týkajú, a síce ohľadne personálu a finančného rámca. A týka sa to takisto iniciatívy belgického predsedníctva v oblasti spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky. E, odporu, odkazujem vás na belgické e, konštatovanie ktorým sa riadíme, že potrebujeme štrukturovanú permanentnú spoluprácu a potrebujeme spoločnú architektúru, spoločné riadenie krízové a to pre e, rôzne zásahové operácie, e, pom, e, pomocné operácie, riešenie kríz. To je potrebné posilniť Európsku agentúru, obrannú agentúru a to všetko si vyžaduje mimoriadne úsilie Belgicko, E, venuje veľkú pozornosť e, tejto spoločnej bezpečnostnej a obranej politike. Ob- organizuje seminári v oblasti týchto e, otázok a všetko je to na, bude to na stole zajtra a pozajtra na Rade ministrov obrany v Belgicku. Ďakujem, pán Poselt. Teraz vám dávam 30 sekúnd na dodatočnú otázku. Ďakujem pekne. Najprv krátka pripomienka. Äh, vaša odpoveď bola veľmi äh, dobrá, pán predseda rady. Ja som len predtým protestoval proti äh, vašim ähm, cynickým pripomienkam o ähm, prítomnosti. Tí ľudia, ktorí pokladajú kladú otázky sú tu a vaša úloha je ich odpovedať. A chcem teraz jasne povedať, že moja doplnková otázka je, že či Belgicko plánuje iniciatívu. To bola moja otázka, aby spoločná e, vonkajšia zahraničná politika ešte bola e, ďalej rozvíjana, e, hlavne s Nemeckom v debate o reštrukturalizácii Bundeswehr napríklad. Toto by bola európska iniciatíva, ktorá práve pre Belgicku je bola vhodná ako európsku krajinu pri jej predsedníctve rady. Ďakujem, pán posel. Pán Šastel má slovo, aby odpovedal na doplnkovú otázku. Pán predsedajúci, chcem e, poslancom pripomenúť cieľ môjho vystúpenia. Naozaj som povedal, že v belgickom programe je celá séria tém, ktoré by mali posilniť našu spoluprácu, najmä v oblasti obrany, že Belgicko skutočne otvorilo mnohé iniciatívy v tejto oblasti, mnoho seminárov, mnoho reflexií, e, otázky spojené s našimi kapacitami a e, jednoducho to musím prepojiť na súčasnosť, teda e, na diskusiu, ktorá bude prebiehať zajtra a pozajtra medzi ministrami obrany v rámci neformálneho samitu ministrov obrany. Ďakujem, pán Šastel. A pán Semke si želá položiť dodatočnú otázku v rámci e, rokovacieho poriadku. Chcel zadať pytanie dodatkové, ponieważ... E, Ďakujem, ja chcem položiť doplnkovú otázku. A tá vychádza z toho, že minister povedal, že zajtra, pozajtra bude neformálne zasadnutie Rady ministrov obrany členských štátov EÚ. A moja otázka je, v rámci Európskej únie sa zriadujú bojové skupiny a teraz e, existujú len na papieri. E, počas týchto diskusí, ktoré budú prebiehať, e, sa otvorí táto otázka, či stále to bude len fikcia, alebo budeme mať v skutočnosti bojové skupiny, ktoré možno použiť. Ďakujem, pán Zemke. Pán Šastel, chcete odpovedať, reagovať na túto otázku pána Zemke? A cette question complémentaire... Túto dodatočnú otázku je odpoveď podobná tým predchádzajúcim. Samozrejme, že chceme e, v teréne e, dosiahnuť maximálnu integrovanú spoluprácu a na neformálnom samite bude táto špecifická téma riešenia a v budúcich dňoch uvidíme, aký bude výsledok e, tohto neformálneho stretnutia ministrov obrany. Viem, že niektorí chcú v tejto téme pokročiť viac dopredu. Ďakujem, pán minister. Vážený kolega Posel, ja vám chcem povedať, že chápem, že e, tento milý komentár pána ministra e, sa doplňa s vašim komentárom. Vaša otázka bola veľmi zaujímavá, odpoveď bola veľmi zaujímavá tiež a myslím si, že musíme všetci vyjadriť poľutovanie nad tým, že v amfiteátri nie je prítomných viac kolegov, čo by bolo na užitok práci parlamentu. Ďakujem vám všetkým za vašu účasť. No a teraz tu máme otázku číslo 2 e, pani McGuinness a je tu otázka číslo 3 pána Papa Nikolau. Tieto boli stiahnuté ich autormi a teda Teraz prejdeme k otázke číslo 4 e, pani Blinkevičiute o zmiernení chudoby a sociálneho vylúčenia. Teraz dávam slovo pánovi Šastelovi, aby odpovedal na otázku našej kolegyne. Ďakujem, pán predseda. 18-mesačný program rady, ktorý stanovilo trio Španielsko, Belgicko a Maďarsko, predpokladá, že boj proti chudobe a sociálnej marginalizácii bude hlavným cieľom. Treba sa zamerať na nezamestnaných, deti postihnuté eh, chudobou a jednorodičovské rodiny. Toto všetko je súčasťou stratégie 2020, ktorá bola schválená 17. júna 2010 a takisto boli schválené cieľy presadzovania sociálneho začlenenia a redukcie chudoby, aby sa minimálne 20 miliónov ľudí dostalo e, z rizikovej skupiny ohrozenej chudobou do roku 2020. Cieľom rady je zvýšiť zamestnanosť žien na 75 a zlepšiť takisto e, úroveň vzdelávania a znížiť školské, e, školské neprospievanie. E, ďalej sa tu zdôrazňujú štyri body v boji proti chudobe. Minimálny plat, sociálna ochrana, bývanie a situácia ľudí bez bydliska, chudoba detí v rodinách. No a na záver účasť ľudí, chudobných ľudí a všetkých aktérov v boji proti chudoby, proti prekérnosti a sociálnemu vylúčeniu. Predsedníctvo sa bude usilovať prehlbiť debatu o minimálnej mzde, minimálnom príjme, ako aj o redukcii chudoby a e, o tom budeme rokovať 18. oktobra. Cieľom je, aby každý členský štát prijal e, príjem minimálny na takej úrovni, aby zabezpečoval dôstojný život. Predsedníctvo sa bude usilovať presadiť na celoeurópskej úrovni aj princíp dobrého riadenia, čo by viedlo k participácii chudy, chudobných ľudí na riešení situácie. A potom pri riešení otázky bývania belgické predsedníctvo bude venovať mimoriadnu pozornosť prístupnosti bývania na konferencii 9. a 10. decembra E, rovnako chceme sa zamerať na e, vzdelávanie chudobných detí a na generačnú výmenu. E, to už bolo predmetom konferencie 2. a 3. septembra tohto roku. Belgické predsedníctvo 17. a 16. decembra uzavrie Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a bude sa snažiť z toho vyvodiť E, lekciu pre budúcnosť. Autor má dodatočnú otázku, 30 sekúnd, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Pán minister, za rozsiahlu odpoveď a viem, že to je vecou členských štátov, aby bojovali proti chudobe a sociálnemu vylúčovaniu a chcem zažalať belgickému predsedníctvu všetko najlepšie a veľa úspechov aby členské štáty sa rozhodli vo veci minimálnej životnej úrovne a e, minimálneho príjmu, ale e, chcem sa pýtať, že e, či je vašom, vašim zámerom bojovať proti chudobe a sociálnej exklúzii. Ďakujem, pán Šastel má slovo na odpoveď. Alors, si ma mémoire est bonne... Ak si dobre spomínam, pred dvoma týždňami v tejto sále a v, v rámci otázok na radu som na túto otázku odpovedala. Povedal som, že táto metóda naozaj môže priniesť výsledky, konkrétne výsledky a teraz môžem len opätovne potvrdiť to, čo som povedal pred, 15, pred dvoma týždňami. Ďakujem, pán minister. Nasledovná otázka otázka je sformulovaná pánom galagerom o medzinárodnom sympóziu o partnerských dohodách v oblasti vedy a rybného hospodárstva. Pán Šastel, nech sa páči, odpovedzte. Le colloque Mm, kolokvium nazvané Medzinárodné sympózium o partnerských dohodách v oblasti vedy a rybného hospodárstva ako hybnej sily spoločnosti sa bude konať 9. a 10. novembra v Belgicku v Ostend. To je belgické pobrežné mesto. Predsedníctvo pozve Európsky parlament na prezentá- keď na prezentáciu svojich priorít a belgické predsedníctvo organizáciou tohto sympózia chce prispieť k príprave reformy súčasnej spoločnej rybnej politiky. Nová spoločná politika v tejto oblasti by mala byť vytvorená od roku 2013. Vedci, ako aj sektor rybolovu, e, príjmu e, rozličné stanoviská o rybolove a životnom prostredí, no a na sympóziu sa bude o tejto problematike diskutovať do hĺbky, aby sme z toho vyvodili tie najlepšie skúsenosti. Rovnako chceme organizovať diskusiu okolo piatich tém e, zbieranie e, údajov a vyhodnocovanie zásob, úsilie na selektiv, zamerané na selektivitu, e, vzťahy medzi vedcami a priemyslom, zlepšenie E, procesu integrovaných konzultácií a, sebariadenie. seba riadenie. A toto by malo potom vyústiť do rozpravy na ministerskej úrovni počas e, Rady ministrov pre poľnohospodárstvo v novembri a rada bude potom môcť z toho vyvodiť príslušné závery. Ďakujem, pán minister, hovorí pán predsedajúci. Pán Gallagher, 30 sekúnd na doplňujúcu otázku. Ďakujem, pán predseda. Chcem zablaželať eh, ministrovi za to, že zorganizoval túto dôležitú konferenciu, ktorá spojila vedcov a eh, rybárov a chcem eh, sa poďakovať, že zdôrazňovali otázku odpadu a že môžeme rybárov e, prímeť tomu, aby e, znižovali odpady, ak za to dosú náhrady. A e, takisto sú to štyri ďalšie témy, ktoré treba riešiť a som rád, že tieto budú predmetom zasunutia rady a chcem vás pozbudiť, aby ste hlavne sa zoberali malými plavidlami, kratšími ako 15 metrov, ktoré tiež sa musia uživiť a uživiť aj svoje rodiny a tieto nemajú veľký dopad na tento veľmi dôležité obnoviteľné stavy. Ďakujem, pán kolega. Pán Šastel, že... Eh, Máte Si reagovať. Eh, Chcem poďakovať pánovi poslancovi za návrhy a môžem ubezpečiť, že to budem tlmočiť príslušnému ministrovi, ktorý bude sympóziu predsedať. Ďalšia otázka, ktorú položil pán Brian Crowley o prístupivých rokovaniach EÚ a Chorvátsko e, e, bude prednesená pánom Gallagherom, lebo pán Crowley tu nie je prítomný. Nech sa páči, pán Šastel, dávam vám slovo. Pán predsedajúci, rada si poznamenala skutočnosť, že prístupové rokovania s Chorvátskom výrazne pokročili, dostali sa do finálnej fázy EÚ víta úsilie, e, ktoré Chorvátsko v minulom roku e, vynaložilo a víta aj e, pokrok, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie kritérií v rámci rokovaní. V tomto štádiu konferencia o prístupe už otvorila 33 z 35 kapitol a 23 provizorne uzatvorila. Z toho vyplýva, že E, Chorvátsko naozaj už e, zaznamenalo veľký pokrok v reformách v takých dôležitých oblastiach, ako je spravodlivosť, e, verejná správa, organizovaný zločin, ochrana životného prostredia, návrat utečencov, ako aj v ekonomickej oblasti, tak aby nám predložila presvedčujúce výsledky. E, belgické predsedníctvo je odhodlané v súlade so svojím programom pomáhať Chorvátsku e, dosiahnuť rozhodujúci e, pokrok v rokovaniach, aby sa čo najviac kapitol uzavrelo. Je dôležité, aby Chorvátsko dokončilo reformy, o ktorých som hovorila, aby uspokojilo všetky kritériá, ktoré zostávajú v predpokladaných lehotách. Ešte treba preskúmať kapitoly, ktoré môžu byť provizorne uzavreté, ak sa nazdáme, že boli e, splnené. To je kapitola 8 politika e, konkurencie, agria vidiecký rozvoj 11, rybolov 13, e, štrukturálna politika 22, e, súdna moc a hlavné práva 22, 23, 24 kapitola, životné prostredie 27, 31 a kapitola o rozpočtových pravidlách 33.3. Kapitoly sú momentálne na stole rady, e, ktorá rozhodne o ich provizórnom uzavretí, to je slobodný pohyb kapitálu, dopravná politika 14 a inštitúcie 34 a kapitola 35 rozličné bude preskúmaná na, na záver v neskoršom štádiu. Pán Gallagher, želáte si e, položiť doplňujúcu otázku? Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať ministrovi za jeho veľmi komplexnú odpoveď a rád by som e, ho požiadal, aby ma informoval, alebo aby mi povedal, keď nemá tie informácie teraz, e, keď budú tie rokovania dokončené a bude treba prijať rozhodnutie, či to rozhodnutie príjme samotný chorvátsky parlament, alebo či e, dostanú mm, ľudia v Chorvátsku možnosť rozhodnúť o tom v referente, ako to bolo v mojej krajine. E, Ďakujem, pán minister. Chcete reagovať e, k tejto pripomienke? Samozrejme, že my musíme posúdiť pokrok v Chorvátsku a samozrejme, že ja vám tu teraz nemôžem stanoviť kalendár. To bude vyplývať zo záslu Chorvátska a jeho snahy pokročiť. Ale pokiaľ ide o proces, tak e, na základe kontaktov, ktoré som mal s chorvátským partnerom a partnermi, sa predpokladá, že chorvátsky národ sa vyjadrí e, k prístupu Chorvátska do EÚ. Ďakujem. Teraz máme pána Zemkeho, ktorý si želá položiť otázku a má na to právo. Poďakovať. Ja chcem zadať pánu Chcem sa poďakovať a rád by som položil otázku, ktorá sa mi zdá dôležitá. Vy ste, pán minister, povedali, že z 35 kapitol 33 bolo otvorených a popísali ste pokrok v 33 kapitolách. No ja mám trošku inú otázku. Ktoré dve z, tejto, z týchto kapitol ste ešte neotvorili v eh, rokovaniach, pretože myslím, že to je kľúčovej povahy. Ďakujem, pán Šastel, máte slovo. Pán predseda, nemám o tom ani najmenšiu predstavu. Eh, odpoviem pánovi poslancovi písomne. Naozaj z pamäti nepoznám stav, ktoré z 35 kapitol sú otvorené, ktoré sú provizorne uzavreté, ktoré môžu byť rýchlo uzavreté. Ja si myslím, že som vás poinformoval o stave jednotlivých kapitol a ak sú tu dve, ktoré sú ešte otvorené, tak vám to poviem písomne, pán Šastel. Určite pán Zemke bol, bude spokojný, keď dostane E, promptnú odpoveď na svoju otázku. Teraz prejdeme k otázke číslo 7 pani kolegyne Marian Harkin o demografii a opatrovateľoch. Pán minister, dávam vám slovo, aby ste odpovedali pani Harkin. Monsieur le Président, Pán predsedajúci, dámy poslankyne, páni poslanci, toto je mimoriadne znepokojujúca otázka e, v čase ekonomických ťažkostí. Rada si uvedomuje riziko chudoby, e, ktoré sa vznáša nad ľuďmi, ktorí poskytujú takúto prácu. A pokiaľ ide o takúto opatrovateľskú činnosť a o ich opätovné začlenenie do pracovného trhu rada v dôsledku problémov týchto osôb, ktorí prerušili svoju kariéru, aby e, pomáhali neplateným spôsobom, tak e, e bolo by dobre, keby väčšina týchto ľudí bola vzana, vzatá do programu aj ohľadne e, dôchodku. Pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku, tak tam rada hovorí, že pracujúci majú právo na návrat na svoj pracovný post alebo na podobný post e, u svojho zamestnávateľa. Rada má poznatky o tom, že komisia konzultovala sociálnych partnerov a že sa chce prijať nový typ rodinných dovoleniek ako dovolenka na adopciu alebo na dovolenka na starostlivosť o rodinných príslušníkov. E, vzhľadom na nerovnosť situácie medzi mužmi a ženami v tejto oblasti e, komisia konštatuje, že tieto, túto starostlivosť najčastejšie poskytujú ženy. Je to v dôsledku sociálnych stereotypov v spoločnosti. V rámci akčného programu z Pekingu z roku 2007 boli prijaté závery o otázkach spojených so ženami a s chudobou a e, vlastne vďaka tomu e, môže Rada a komisia tieto, vývoj tejto situácie sledovať. My si uvedomujeme, že neodmeňovaná činnosť namiesto e, odmeňovanej činnosti je osobným rozhodnutím a prerušenie pracovnej kariéry z rodinných dôvodov e, postihuje predovšetkým ženy, najmä v dôchodkovom veku, keď ženy potom majú nízke dôchodky, lebo majú málo odpracovaných rokov. Preto je potrebné E, tieto úlohy spravodlivejšie rozdeľovať medzi mužov a ženy. A takisto treba pripraviť infraštruktúry na príjmanie detí a takisto aj iné nástroje pomoci iným obyvateľom, tak aby, všet, aby očakávaný nárast starého obyvateľstva e, mal zabezpečenú starostlivosť. V tomto zmysle Rada v novembri 2009 prijala stratégiu Európskej únie, lebo vieme, že tu existuje v, demografic- v demografickej oblasti prepojenie medzi vysokým percentom nezamestnaných žien a ich starostlivosťou o deti. A preto rada odporúča tak prijať také politiky, ktoré by umožnili lepšie zosúladiť starostlivosť o rodinu, súkromný život a pracovný život. Máte, pani Harken, doplňujúcu otázku, 30 sekúnd. Áno, ďakujem, pán minister, za veľmi komplexnú odpoveď. Je jasné, že rada túto vec berie dosť vážne a e, rada by som e, so zaujímavým e, som sa dopočul, že sa zoberáte rodinou a opatrovaním a to na základe rovnakých štandardov ako návrat do práce a e, za to máte môj rešpekt a e, myslím si, že sa veľmi často e, zabudú na mladých ľudí a ich e, opaťaru a tie ste e, zabudli e, na e, voľbu medzi e, opaťarou alebo prácou a e, som rada, že berete do úvahy aj celú otázku dôchodkov, pretože keď ľudia prestanú s opaťarou, tak stratia m, plat a nemôžu už platiť sociálne fondy a potom nemajú nárok na dôchodok. Takže to je vec, kde by rada mohla um, dať odporúčania členským štátom. Ďakujem, pani Harkin. Chcete, pán Šastu, odpovedať? Pán predseda, ja sa musím len vrátiť k tomu, čo som povedal. Myslím si, že skutočne pre všetkých e, tých a najmä pre tie ženy, ktoré e, príjmu takéto rozhodnutie, nemožno ich na konci kariéry penalizovať, keď by mali vlastne e, mať aj oni úžitok z tejto svojej práce. To je jediné, čo vám môžem za radu povedať. Nasledujúca otázka je otázka kolegu z Vievku. Nie je tu prítomný a preto ju predniesie pán Valensa a týka sa televízneho vysielania stanice Al-Aqsa. Dávam vám slovo, nech sa páči, pán Šastel. 10. marca 2010 Rada a Európsky parlament prijali smernicu 2010 lomené 13 e, o audiovizuálnych médiách, e, kde sa stanovuje právny rámec, ktorý upravuje televízne a ďalšie vysielanie v Únii. Článok 6 tejto smernice predpokladá, že členské štáty budú dohliadať príslušnými opatreniami na to, aby E, poskytovanie audiovizuálnych e, vysielaní neobsahovalo žiadne vyzývanie k násiliu k rase, sexu, náboženstvu alebo národnosti. Členské štáty musia bdieť nad aplikáciou tejto e, smernice a komisia ako strážca zmluv musí jej plnenie kontrolovať. Podľa článku 2 tejto smernice členský štát je kompetentný aj pre or- programy, ktoré sú vysielané mimo, ak tieto stanice majú satelitné zariadenie, ktoré zasahuje aj členské štáty. A preto rada si myslí, že komisia e, oboznámila s, týmto, s týmito ustanoveniami príslušné francúzske orgány a rada nemá právo komentovať e, tú, toto prebiehajúce vyšetra, vyšetrovanie. Pán Valensa, želáte si položiť doba dodatočnú otázku? Ďakujem, No, Ďakujem. No, nemôžem súhlasiť s poslednou časťou vašej odpovede. Myslím, že to spadá do kompetencie e, komisie a rady venovať pozornosť opakovaným negatívnym trendom pri e, v, e, v správaní sa tohto prevádzkovateľa e, satelitného vysielania. Fakt je ten, že opäť vysielanie prebieha, vlastne obchádzajú zákon a vôbec táto otázka signalizuje naše obavy, ako sa vyhnúť tomu. Eh, aby sa veci skutočne eh, odhalili a ukázali svoju hlav... Mm, tvár. Ďakujem, pán chcete odpovedať? Člen... Rada ako spolu zákonodárca má svoju zodpovednosť a túto zodpovednosť rada splnila, pretože vytvorila právny rámec schválením príslušnej smernice, no je na členskom štáte, aby uplatňoval smernicu pod kontrolou komisie. Ďakujem, pán Šastel. Hm, idem ďalej v otázkach. Vidím, že aj otázka 9, aj otázka 10, ktorú položila pani Týkal a ktorú e, v jej neprítomnosti e, prenesol pán Tarabela a kolega 10 od pána Šona Kellyho bola stiahnutá neprítomnosti. A 11, nasledujúca otázka 11, a tu položil kolega Ole Schmidt o e, situácii e, e, rómskej menšiny v Európe a situácii voľného pohybu osôb v EÚ. Pán Šastov, môžete odpovedať na otázku pána Schmidta? Pán predsedajúci, po druhom európskom samite týkajúce sa rómskej otázky, kto, ktorý sa konal v apríli v Kordobe 7. a 8. júna. E, vlastne rada prijala závery napredovať v integrovaní rómskej populácie. Veľká časť rómskej populácie žije v situácii extrémnej chudoby, sociálnej exklúzie a majú nízku úroveň vzdelávania, ne, neprimerané e, ubytovanie a nachádzajú sa e, zväčša vo veľmi e, zlom rozpoložení, majú zlý zdravotný stav. Musíme sa postarať o sociálnu inklúziu rómskej populácie. Toto musia presadzovať inštitúcie EÚ a tak dbať o čo najúčinnejšie presadzovanie existických politických nástrojov. Rada poukázala na to, vo svojich záveroch, že miestne orgány, občianská spoločnosť, ako aj rómska komunita má priložiť ruku k dielu. Štokholmský program, ktorý bol schválený v roku 2009 Európskou radou, explicitne sa zmienuje o rómskej komunite a vyzýva tento program e, členské štáty k tomu, aby pomohli e, týmto ľuďom, ktorí, sa, e, ktorí predstavujú zraniteľnú skupinu spoločnosti. Na obede Európskej rady 16. septembra minulého roku sa tiež hovorilo o rómskej problematike v podstate urobili sa tri závery. Členský štát má právo uplatniť opatrenia, aby, presad, aby presadil e, e, právo. Po druhé, e, a ďalej, členský štát musí dodržiavať komunitárne právo a európska komunita musí tak urobiť. A po tretie, ďalšia Európska rada sa bude zaoberať rómskou problematikou. Navyše, belgické predsedníctvo chce eh, chce, aby v oktobri, 21. Eh, oktobra na zasnutí Rady ministrov pre sociálne otázky sa preberali tieto mm, tieto širšie súvislosti eh, rómskej problematiky. No a tým sa nadvedzie na Eh, nadvezuje na závery zasadnutia zo 6. septembra minulého roku, i keď explicitne to nebolo venované rómskej problematike. Pán Schmidt, ďakujem eh, za slovo. Chcem sa poďakovať za vašu odpoveď, pán minister. Vy, pán minister, a vlastne 27 členských štátov eh, majú mm, dostatok dôvodov preto, aby konali rýchlo a veľmi eh, razantne. Viem, že, vieme, že rímska, rómska populácia bola eh, vystavená prenasledovaniu už storočia. My si uvedomujeme, že existujú určité obmedzenia. Ak rímska komunita, ak rómska komunita sa chce presúvať po Európe, Európe, tak musí dodržiavať pravidlá a žiadame to od nej a má právo rómska komunita žiadať od nás, aby sme dodržiavali pravidlá. A apelujem na vás, aby ste zostavili akýsi výbor, eh, akési grémium, ktoré sa bude zaoberať situáciou Rómov v nedávnej minulosti a teraz musíme mať jasné v tom, aká historická genéza je eh, za nami. Ďakujem. Eh, pán Schmidt, mali ste tých najdlhších 30 sekúnd aké kedy odzneli. Pán minister, máte slovo. Ďakujem. Áno, beriem na vedomie e, toto apel, aby sme e, načreli do e, historickej genézy, ale zároveň musím dodať, že táto téma je sprevádzaná mnohými emóciami. Určite tomu tak bolo počas ostatných týždňov. Rada však očakáva od komisie, že predloží detálnu analýzu tejto otázky zohľadňujúc e, prejavy a situáciu z posledných týždňov. Rada, e, nie je úlohou rady, aby e, toto nejak posudzovala komisia, sa musí vyjadriť k tomu, či legislatíva a platné zmluvy sú dodržiavané. Otázka 12 pani Rody Kraca týkajúce rozvoja vnútorného trhu a digitálneho trhu sa vypúšťa, pretože predkladateľka tu nie je. A teraz prechádzame na otázku 13 pána Jima Higginsa, obchodovanie s deťmi. Takže, pán Šastel, máte slovo. Ďakujem. Platná legislatíva ktorá má predchádzať obchodovaniu s ľudskými bytostiami, je súčasťou rámcovej smernice z roku 2002, ktorá predchádza ľudské, eh, obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Eh, v zmysle tejto smernice členské štáty musia trestať porušenie tejto legislatívy. Takisto eh, sem spadá také sa spadajú také e, mm, prečiny, ako je sexuálne zneužívanie a vykoristovanie ľudských bytostí. No a ďalšia smernica, ktorá je navrhovaná a súvisiaca s, zneužívaním e, detí, so zneužívaním detí a pornografiou, e, to sú, prechádza vlastne schvalovacím procesom v komisii. Chceme aj napomáhať det, deťom, obetiam obchodovania s ľuďmi a treba urobiť všetko preto, aby stíhanie takýchto trestných činov bolo dôslednejšie a účinnejšie. Samozrejme, treba sa venovať aj účinnejšej prevencii E, e, e, v zmysle štokholmského programu existuje aj, aj určité formy pomoci takýmto obetiam, de, deťom, ktoré sú obeťami obchodovania, sexuálneho zneužívania a, a takisto sa to vzťahuje na utečencov a migrantov, ktoré sú bez sprievodu. Týka sa to najmä maloletých. Je dôležité postupovať e, spoločne a pri každom kroku e, mať na zreteli predovšetkým e, potreby a záujem dieťaťa. Treba hľadať dlhotrvajúce riešania. V roku 2010 bol formulovaný apel, aby sa tá situácia, e, táto situácia zlepšila a v podstate e, a členské štáty musia mať inštitúcie, ktoré sa zaoberajú toto otázkou obchodovania s ľuďmi. Deti, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi na území EÚ, alebo e, a týka sa to vlastne aj oslov, ktoré nelegálne vstúpili na územie EÚ v rámci procesu obchodovania s ľuďmi Treba v tejto veci niečo e, robiť, ale uvedomili sme si, že nemáme dostatok podkladov. E, Rada v roku 2009 e, uviedla do života formálnu sieť, ktorá spája stan- určit, príslušné orgány v členských štátoch a slúži tomu, aby sa zhromažďovali údaje, aby bol prehľad o rozsahu obchodovania s deťmi e, v, v EÚ. A e, v roku 2009 v novembri e, bol v tejto súvislosti schválený dokument. Tento dokument obsahuje aj kapitolu venovanú obchodovaniu s deťmi je tam zmienka o konkrétnom členskom štáte, ale rada by sa nemala vyjadrovať ku e, jednotlivým e, konkrétnym prípadom. Pán Higgins, chcete ešte doplňujúcu otázku? Áno, určite sa zhodneme, pán predsedajúci, že obchodovanie s ľudskými bytostiami je odsudenia hodný zločin Vieme, že obchodovanie s dospelými ľuďmi je e, nehorázne, ale s deťmi na to nemám, aj slov, na to nemám slov. E, e, vieme, že v roku 2002 vo legislatíva 441, to je počet v Írsku, ktorý, ktorý je považovaný za počet detí, ktoré boli predmetom obchodovania. Treba niečo robiť, aby sme zabránili takémuto obchodovaniu a je to cezhraničný problém, preto musíme spojiť naše úsilie. Ja chválim radu e, za odhodlanie riešiť túto otázku. Ďakujem, pán Higgins. A Pán Šastel, chceli by ste ešte zareagovať na túto doplňujúcu pripomienku pána Higginsa. Chcem sa poďakovať pánemu poslan- e, pánovi poslancovi za jeho e, slova. E, chcel by som len poukázať na to, že veľmi dôležitý aspekt smernice z roku 2002 je vlastne pomoc obetiam takéhoto obchodovania a rada chce v tejto línii postupovať ďalej. Predovšetkým sa snažíme presvedčiť všetky členské štáty o tom, aby analyzovali a venovali pozornosť osvedčeným postupom a praktikám, čo by mohlo poviesť k harmonizácii pravidel v tejto oblasti v rámci EÚ. Ďakujem. Mm, a teraz prejdeme na otázku číslo 14. Liam Elbert, opatrenia na podporu tvorby pracovných miest na európskej úrovni e, tá bude riešená v zastúpení pánom Gallagherom. On skutočne je rekordman eh, eh, eh, z hľadiska príjmania zodpovednosti za otázky, ktorých autory nie sú prítomní. Dovolte mi, aby som sa k tejto dôležitej otázke vyjadril. Členské štáty sú tými kompetentnými v prvom rade, pokiaľ ide o definíciu a realizáciu politiky zamestnanosti, vzhľadom na to, že E, pracovný trh v jednotlivých členských štátoch sa líži, tak aj samozrejme situácia sa rôzni, čo ne, nemení nič na hlavných cieľoch EÚ. Tieto opatrenia sú koordinované v rámci Európskej stratégie pre zamestnanosť, kde sú predovšetkým hlavné orientačné línie a pre zamestnanosť a odporúčania členským štátom. Na rade v roku 2010 Rada prijala všeobecné usmernenia a orientačné línie pre ekonomickú a zamestnaneckú politiku. To je nevyhnutným prvkom stratégie 2020 pre rast a zamestnanosť. Vzhľadom na stanovisko parlamentu prijaté 8. septembra 2010 predsedníctvo predloží tieto výsledky rade na schválenie počas budúcej rady EPSCO 21. oktobra 2010. Tieto orientačné línie predpokladajú, že členské štáty a EÚ musia prijať reformy e, s cieľom inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Cieľom je zlepšiť účasť na pracovnom trhu, najmä e, tých skupinách, ktoré sú tam veľmi málo prítomné. Mladí, starí, málo kvalifikovaní legálni migranti, ďalej zredukovať štrukturálnu nezamestnanosť a presadzovať kvalitu zamestnania, e, rozšíriť ponuku zamestnanosti a v oblasti kvalifikácie e, reagovať na potreby trhu, napríklad prostredníctvom celoživotného vzdelávania, podnikového vzdelávania, E, adekvátneho využívania európskych fondov, ako napríklad Európskeho sociálneho fondu. To umožní dosiahnuť tieto ciele a zlepšiť prístupnosť pracovného trhu pre znevýhodnené skupiny v defavorizovaných oblastiach. Na rada spolu s komisiou sleduje situáciu v oblasti zamestnanosti v členských štátoch a aplikáciu orientačných línií Posledná spoločná správa o zamestnanosti 2009-2010 z jary 2010 načetáva opatrenia, ktoré jednotlivé členské štáty prijali za účelom zlepšenia situácie v oblasti zamestnanosti najmä mladých ľudí a žien. Rada zdôraznila napríklad skutočnosť, že členské štáty musia zlepšiť prostredie vo firmách, zvýšiť vytváranie pracovných miest, zmodernizovať priemyselnú bázu. To všetko sú dôležité prvky európskej stratégie. Ďalej to je koordinácia, zvyšovanie efektívnosti v novom kontexte riadenia, ktorý bol prijatý počas európskeho polroka. Pán Gallagher, máte dodatočnú otázku? Uh, Vážený pán predsedajúci, pán minister, ďakujeme za odpoveď. Zdá sa, že tie plány sú veľmi chvaliteľné. Zdá sa mi, že určitý počet pracovných miest možno vytvoriť e, e, pomerne rýchlo. Jednoducho e, chýba 1,5 miliónov pracovných miest v krátkodobom horizonte. Súvisí to s tým, že malé, stredne veľké podniky majú zviazané roky zbytočnou byrokraciou a príliš mnohými predpismi Určite si spomínate na prejav pána Barosa e, o stave únii a tam apeloval e, e, na to, aby sa znižovala byrokratizácia. A čo chce urobiť rada preto, aby byrokratizácia bola znížená a aby viac pracovných miest bolo vytvorených? Pán Gallagher, ďakujeme. Pán minister, máte slovo. Ja vás odkážem na reakciu a odpoveď belgického predsedníctva. My sme sa snažili o štruktúrálne prístup prostredníctvom stratégie 2020 a ďalších, ale máte plne pravdu. V belgickom programe máme celú sériu opatrení za účelom zníženia administratívneho zaťaženia malých, stredných a mikropodnikov, ktoré nemajú štrukturálnu kapacitu zamestnať personál na analýzu platnej legislatívy, a teda legislatívy, ktorá sa týka pomoci podnikom. Takže viem, že v Belgicku počas belgického predsedníctva kompetentný minister v tejto oblasti zorganizoval neformálnu schôdzu a tam zdôraznil práve e, tento, túto administratívnu záťaž, ktorá naozaj zaťažuje malé a stredné podniky. Ďakujem, pán minister. Pán Alan Kelly stiahol otázku číslo 15. E, otázka, ktorú predkladá pani Kiene, odpadá, lebo tu nie je prítomná. Otázka 17 pána Hovita o pokroke o pokroku vo veci horizontálnej antidiskriminačnej smernice EÚ si adoptovala pani Kinga Gal, A vy, pán Šastel, môžete na túto otázku odpovedať. Memorandum o porozumení E, na ktoré sa odvoláva pani, pán poslanec, je... Voilà, monsieur le président, ça ira, mieux, e ça ira mieux avec... Otázka 17. Alors, au cours de la présidence espagnole, le... Počas španielského predsedníctva Rada e, skúmala návrh smernice a 10. júna 2010 vzala na vedomie správu o pokroku v tejto oblasti a o tom, aké úsilie ešte treba vykonať, aby sa návrh prehlbil, najmä pokiaľ ide o aplikačné pole, o dispozície, o handik- handicapovaných a tak ďalej. Rada trvala takisto na potrebe garantovať právnu bezpečnosť v čo najväčšej možnej miere a rešpektovať princíp subsidiarity. Návrh by mal byť prijatý v súlade s článkom 19 zmluvy, o fungovaní EÚ a to si vyžaduje jednomyselnosť členov rady. E, ten, táto smernica chce e, aplikovať niektoré, e, niektoré odporúčania dohovoru OSN o právach osôb, ktoré sú zdravotne postihnuté. A samozrejme, že jedným z cieľom diskusie, ktorá v súčasnosti v Rade prebieha na túto tému, spočíva v tom, aby sme zabezpečili koherentnosť s týmto dohovorom, aby sme takisto e, zachovali rovnosť a takisto sa hovorilo o disproporcionalite, takže chceme skutočne nájsť e, trošku vyváženosť medzi e, jednotlivými zložkami a ak chceme e, dosiahnuť jednomyselnosť a ak je tam potrebná jednomyselnosť v súčasnosti, rada nedokáže odhadnúť, ako dlho budú rokovania trvať a ako budú prebiehať. Ďakujem, pani Gens. Máte doplňujúcu otázku? E, köszönöm szépen a választ. Próbáltam Zsasztalú válasza alapján megérteni. Ďakujem, e, pán predsedajúci. Ja som sa snažila e, lepšie pochopiť argumenty, argumenty, ktoré má Európska rada. Vlastne od roku 2008 sa preberá táto problematika na pôde rady a, na, e, a nedávno sa vlastne e, aj schválili príslušné smernice existujú určité povinnosti, ktoré vyplývajú aj z Mm, z dohovoru e, o OSN. Ja by som sa chcela opýtať, pán minister, je možnosť, že by v budúcnosti e, po, samozrejme po analýze sme dosiahli jeden pokrok, e, nejaký pokrok. Kríza bola varovaním. Varovaním v súvislosti s tým, že treba bojovať proti diskriminácii, treba, aby všetci boli postavení na roveň. Ďakujem. Teraz má slovo pán Šastel na reakciu. Pán predseda, ja veľmi dobre chápem túto otázku aj netrpezlivosť, ktorá je s tým spojená. Diskusie trvajú už asi príliš dlho. Ide však o inovačný návrh, je tam veľmi široké aplikačné pole, veľké praktické do, dopady a pripomínam, že členské štáty musia mať jednomyselný súhlas s týmto a preto teraz rada venuje veľa energie práve tejto téme. Pracovná skupina o sociálnych otázkach už o tejto téme dvakrát počas belgického predsedníctva rokovala. Očakávame ďalšie rokovania a ja vôbec nepochybujem o tom, že ak sa tento problém nevyrieši, počas belgického predsedníctva, tak nasledujúce, nadchádzajúce maďarské predsedníctvo bude mať e, na čo nadviazať. Ďakujem. Ďakujem, pán Šastel. Otázky 18, 19 a 20, e, ktoré sme um, mali na zozname, vypadávajú kvôli neprítomnosti um, dotazujúcich sa. Tým pádom končíme toto zasnutie a ja chcem eh, povedať, že sme mali mm, pozitívny pohľad na okolnosti, že po prvýkrát v posledných 11 rokoch prinajmenej najmenej sa nám podarilo mať v um, tejto plenárke absolútnu rovnovahu um, eh, medzi um, E, pohľaviami e, poslancov, pretože je tu len pani Goncia a ja, takže je to 50 na 50, e, takže táto je žiaduce, aby sa táto rovnováha nadalej presadzovala aj v absolútnych číslach. A pán Šastel, ďakujem vám pekne z celého srdca, nielen za vaše snaženie a za vašu účinnosť, ale nie je to často, um, ako to bolo dnes, že um, prakticky všetci um, dotazujúci sa vyzvihli uh, vašu presnosť uh, a účinnosť vašej práce. Vážení kolegovia, týmto vám musím povedať, že my uh, končíme toto zasadnutie a budúce zasadnutie bude mať zajtra 23. septembra od 10. do 12. A program mňa bol e, zverejnený a je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu. A e, končím zasadnutie. Dobré popoludne. Dobrý večer, e, pani Genza, vážení priatelia.